6 eh, rokovacieho poriadku predseda konferencie predsedov eh, výborov mi oznámil, že nebola vznesená žiadna výhrada voči odporúčaniu výboru Júri eh, nenamietať voči delegovanému aktu. Ak do 24 hodín žiadna politická skupina alebo žiadna skupina poslancov s minimálnym počtom nepredniesie žiadne výhrady, odporúčanie bude považované za schválené. V opačnom prípade bude predložené na hlasovanie. Odporúčanie je dostupné takisto na webovej stránke plenárneho zasadnutia.